Teraz prejdeme na otázky regionálnej politiky. Vlastne príde spoločná rozprava. Spravodajcom, spravodajcom je pán Luhan. Petru Konstantín Luhan. v rámci eh, tohoto báze teda prvej diskusie eh, má slovo najprv eh, pán spravodajca alebo pán poslanec Luhan, ktorý má na starosti tú tému a má 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, touto správou sme sa snažili poskytnúť odpoveď na to, čo sa nachádza aj v názve. A síce vedieť, či e, skutočne dosahujeme harmonizáciu e, na regionálnej, ekonomickej a sociálnej škále. Či to je kondícia, e, podmienka sine qua non, ktorú splňajú všetky aspekty a všetky aktivity v oblasti koheznej politiky. Je alarmujúce, berúc do úvahy tie veľké rozdiely a, a, a nerovnosti, ktoré sú medzi európskymi regiónmi, že dlhodobo sa nám nedarí tieto cieľ naplniť. V tých najrozšírenejších regiónoch je HDP 340 340% nad priemerom EÚ. A tie najchudobnejšie majú len 26% eh, priemeru EÚ. Čiže oni sú až 30 eh, krát menej bohaté ako tie najchudobnejšie. Rovnako je veľmi neproporcionálny aj neproporcionálne tempo ekonomického rastu. Keď to najmä porovnáme eh, s našimi, s našimi konkurentami na medzárodnej škále. Čiže ako je sa nachádza aj v Európskej stratégii 2020, je samozrejme nevyhnutné rozvíjať strategické oblasti, a zároveň pokúsiť sa hľadiť aj dopredu pre Európsku úniu, tak aby sme e, z Európskej únie e, vytvorili skutočnú svetovú veľmoc, ale nie len z niektorých regiónov, ale z celého celku. E, každá kríza prináša nové výzvy, prispôsobenie sa demografickým výzvam, prispôsobenie sa klimatickým zmenám, prispôsobenie sa novým výzvam v oblasti energetickej bezpečnosti. A úloha koheznej politiky a kohezné stratégie e, v rámci Európskej stratégie 2020 je veľmi silná, veľmi dôležitá a musíme si uvedomiť, že priority tejto politiky sa musia harmonizovať aj s cieľmi budúcich stratégií. A predovšetkým je dôležité, aby sme zachovali ich nezávislosť. Ciele tejto stratégie sa môžu realizovať veľmi jednoduchým spôsobom, a to vtedy, ak zvýšime synergiu medzi viacerými programami, vedou a výskumom, e, inováciami a kohéziou je veľmi dôležité, aby sme podporili projekty, ktoré sú zamerané na zelenú ekonomiku, ktoré majú veľký dopad na európskej úrovni a ktoré vytvárajú ekonomický rast, vytvárajú nové pracovné príležitosti. A práve v tomto smere vytvára udržateľný rast vo všetkých európskych regiónoch. Rovnako má veľmi dôležitú úlohu aj oblasť investícií do infraštruktúry. V tomto smere je veľmi dôležité e, sústrediť sa na všetky oblasti. Dopravu, e, telekomunikačné technológie, sociálne technológie, vzdelávanie, výskum, vedu, e, životné prostredie, tak aby sme dokázali vytvoriť vysokú úroveň prístupu pre všetkých európskych občanov a zároveň, aby sme vytvorili široké spektrum možností a zároveň veľký priestor pre ďalší rast regionálne, e, regionálne stratégie musia brať do úvahy špecifika každého regiónu a zároveň e, potreby, ktoré každý región má. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme aplikovali tento princíp decentralizácie až po úroveň lokálnych a regionálnych štruktúr, tak aby sme zlepšili ich absorpčnú kapacitu a zároveň, aby sme dokázali zlepšiť európsku konkurencieschopnosť a vytvárali nové e, pracovné miesta. Rovnako nesmieme strácať z dohľadu aj veľmi dôležitú úlohu, ktoré zohrávajú malé a stredné podniky. Musia e, vytvárať vlastne lepší prístup k ekonomickým e, nástrojom, lepší prístup k e, finančným investíciám a zároveň majú lepšiu možnosť získavať, musíme lepšiu možnosť získavať úvery. Musíme vytvoriť priestor preto, aby kohezná politika mala naozaj hĺbkový a dlhodobý dopad. A tak, aby sme dokázali využiť koheznú politiku na posilnenie našej konkurencieschopnosti. Je veľmi dôležité, aby sme efektívnym spôsobom využívali komunitárne fondy a zároveň, aby sme maximálnym spôsobom sflexibilnili tieto fondy a zároveň e, zachovali hrubý domáci produkt regiónu ako základné kritérium preto, aby sme pozuzovali ich e, schopnosť uchádzať sa o tieto prostriedky. A zároveň, aby sme aj zvýšili prioritu týchto regiónov e, pri aplikácii a pri podávaní žiadosti do kohezných fondov mali by sme zároveň podporovať aj verejno-súkromné partnerstva. Európa musí byť konkurencieschopnejšia. Musíme dokázať lepšie vyčlenovať a využívať tieto prostriedky. Mali by sme dokázať využiť tento motor, tento potenciál, ktorý máme, aby sme zachovali svoju pozíciu lídra na svetovej scéne. Inak stratíme svoju konkurenčnú výhodu a zároveň stratíme aj svoju pozíciu, ktorú máme na globálnej scéne. Vážení kolegovia, realizácia koheznej koheznej politiky na teritoriálnej úrovni um, je podmienka sin qua non, tak aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť celej Európskej únie a nielen vybraných regiónov. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán poslanec. No a teraz uh, dáme slovo pani Romane Manesku. Rovnako má 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Svetová kríza vlastne poukázala na to, že je do, veľmi dôležité uplatňovať dobrú správu vecí verejných. A treba vlastne náležite pristupovať aj k príslušným komunitárnym politikám. Pretože vlastne táto oblasť, o ktorej hovoríme, e, vlastne pokrýva asi 70 komunitárnej legislatívy. Čiže aspekty teritoriálne treba jednoznačne zohľadniť aj na viacerých úrovniach a samozrejme to platí pre všetky členské štáty. Aktívne zapojenie sa jednotlivých zložiek v členských štátoch je veľmi dôležitým aspektom. Toto súvisí aj s vyčlenenými a pridelovanými prostriedkami. Nakoniec sú to predsa členské štáty, ktoré musia garantizovať, pardon, garantovať eh, plnenie príslušných eh, záväzkov. Čiže mali by sme zaistiť, aby spolupráca bola na patričnej úrovni. A v tomto ohľade ako podmienku pre túto spoluprácu musíme vysloviť požiadavku o skutočnú, autentickú spoluprácu, nielen fiktívnu. Je veľmi potrebné pracovať nielen na regionálnej, ale až na lokálnej úrovni a spolupracovať takto. A pritom vlastne tieto aspekty riadenia majú byť veľmi úzko naviazané na celoeurópske, teda v rámci EÚ. Čiže ide o normy, ktoré sú prijímané a uplatňované v rámci jednotlivých štátov, ale aj regiónov. A preto kohezná politika zohráva veľmi dôležitú úlohu aj pri vylepšovaní dobrej správy vecí verejných. Do budúcna, z hľadiska prípravy programov, je dôležité, aby sme pripravili spoločný program využívania európskych fondov, aby vlastne bol jednotný program pre všetky členské krajiny a aby, sa, aby sme sa vyhli situáciám, kedy by došlo k určitým ťažkostiam z hľadiska prístupu k týmto finančným prostriedkom. Čiže je potrebné mať veľmi jasnú, zreteľnú politiku a treba ju náležite uplatňovať komisia tiež bude musieť e, posilniť svoju schopnosť pomáhať aj na úrovni lokálnej a regionálnej a zároveň musí ešte dohliadať aj na to, alebo bude musieť dohľadať veľmi pozorne na to, ako sa uplatňujú príslušné princípy regionálnej politiky. Ide o to, aby sme sa vyhli chybám, treba pokiaľ ide o e, niektoré také náklady, alebo výlohy, ktoré je ťažko financovať nakoniec, alebo odôvodniť ich financovanie. Treba vytvoriť jednotný model aj pre audity. A ide o to, aby vlastne aj ten súkromný sektor mal záujem o uplatňovanie týchto noriem, ale je potrebné, aby tie normy boli zjednodušené, aby fungovali jednoznačne a jasne. A to sa týka aj malých a stredných podnikov, nielen veľkých. Chcem poďakovať samozrejme za spoluprácu e, a za podporu, ktorej sa mi dostalo. Je to vlastne aj záruka toho, že nakoniec si osvojí tieto myšlienky aj komisia. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani poslankyni za jej presnosť. A teraz slovo odovzdávam pánovi Johannesovi Hánovi. Vítam vás medzi nami, pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení členovia Európskeho parlamentu, najmä pán Luhan, pani Manesku, chcem sa poďakovať za obe správy, ktoré sú konštruktívne a sú pozitívne aj voči regionálnej politike a prichádzajú v tom správnom čase, pretože v súčasnosti prebieha diskusia o budúcnosti regionálnej politiky a o takisto koheznom fóre, ktoré sa bude konať koncom januára, začiatkom februára. Je dôležité, aby sme regionálnu politiku vnímali ako investičnú politiku, ako politiku investovania do ľudí, do regiónov, do Európanov, Európaniek. Napríklad pokiaľ ide o inovácie, pre toto finančné obdobie už teraz je vyčlenených 86 miliard eur, ktoré majú pomôcť najmä malým a stredným podnikom zlepšovať kvalitu práce, produkčných metód, služieb a podobne. A ide najmä o to, a tu obaja spravodajcovia majú pravdu, aby sme v budúcnosti stratégiu zlepšovali, aby sme okrem kontroly, ktorú budeme potrebovať v budúcnosti, aby sme sa sústredili aj na výsledky našej práce nielen na kontrolu používania financií. A ja vždy hovorím, že by sme sa mali sústrediť na niekoľko menej priorít, ktoré sú stanovené v stratégiu EÚ 2020 a mali by sme vytvárať flexibilitu pre implementáciu v jednotlivých európskych regiónoch. Koheznosť je podľa mňa jadrom tejto politiky, je to veľmi dôležité a ukazuje nám, čo je našou úlohou, totiž zlepšovať životné podmienky v regiónoch, aby sme zabezpečili, aby ľudia mali perspektívu v tých regiónoch, v ktorých sa narodili. Aj to bude príspevok k ďalšej vnútroeurópskej súdržnosti. Ďalšou dôležitou vecou v budúcnosti bude úloha miest, aby sme dali do ťažiska úlohu miest, pretože 70 občanov Európy žije v mestských štruktúrach. V tejto súvislosti je dôležité, aby sme nestrácali zo zretela ani vzťahy medzi mestom a vidiekom. Musíme pracovať na zlepšení týchto rozhraní a musíme zabrániť tomu, aby došlo k nadmerným prekrývaniam sa. V tomto parlamente sme už pred nejakým časom dôkladne prediskutovali aj oblasti s určitými geografickými a regionálnymi osobitostiami. To je téma, s ktorou sa budeme stretávať veľmi často. No a potom ďalšia otázka, demografický vývoj v Európe. Na jednej strane tu máme obrovský úbytok obyvateľstva, najmä na vidieku, na druhej strane tu máme obrovský rast obyvateľstva v mestských oblastiach. Mestské oblasti sú čoraz atraktívnejšie, čiže na, malom, na malých miestach máme vysokú koncentráciu obyvateľstva a v iných oblastiach dochádza k úbytku obyvateľstva. A preto musíme investovať do nových, ale aj starých infraštruktúr, tak aby sme mohli zabezpečiť tento rast. V správe pani Manesku sa spomínala otázka partnerstva, spolupráce je dôležité vytvoriť e, riadenie na viacerých úrovniach, multilevel governance, a chcem zdôrazniť v parlamente, že je dôležité, aby regióny zohľadňovali aj lokálnu úroveň, aby ju zapájali. Niekedy, keď som v regiónoch a diskutujem tam s ľuďmi, mám pocit, že tí miestni politici trpia a tá regionálna úroveň ich nezapája do procesu, čiže musíme tu vyvinúť určité nástroje. Ale musím povedať aj na druhej strane, že samozrejme musíme rešpektovať ústavný rámec každého členského štátu. Musíme mu vyhovieť. Ale ja podporujem taký prístup, aby sme zapájali do rozvoja týchto partnerstiev a investičných programov všetky zainteresované strany, všetky úrovne pokiaľ ide o otázku finančnej kontroly, tomu sa budem venovať ešte e, neskôr, pretože už teraz som prekročil môj e, rečnícky čas. Ďakujem pekne, e, pán komisár. A teraz vystúpia rečníci v mene jednotlivých politických skupín. Ako prvý vystúpi na dve minúty pán Matula. E, z frakcie ľudovcov. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Politika koheznosti patrí k najúspešnejším a najdôležitejším politikám EÚ. Lisabonská zmluva umožňuje teritoriálnu koheznosť a teritoriálnu účasť na tejto politike a umožňuje aj lepšiu úpravu na viacerých úrovniach. A na toto sa budeme musieť sústrediť v nasledujúcom období a takisto to musíme zohľadňovať aj pri plánovaní a pri e, vypracovávaní politík pre stratégiu 2020. Správa Manesku zdôrazňuje úlohu miestnych a regionálnych samospráv, v kontexte koheznej politiky. Správa ukazuje aj to, že riadenie na viacerých úrovniach sa musí horizontálne rozširovať a že to je nevyhnutná podmienka na to, aby sme vyčerpali alebo využili regionálny potenciál pre hospodársky rast. Musíme pri tomto zohľadňovať aj osobitosti na národnej a regionálnej úrovni, aké sú osobitosti regionálnej správy. Kapacity administratív musia e, byť e, zlepšené, aktualizované. Úloha regiónov a orgánov miestnej a regionálnej samozprávy sa musí uh, zväčšiť, musia vznikať regionálne partnerstvá aj v oblasti mestského a vidieckého rozvoja. Takto môžeme znovu vytvoriť rovnováhu medzi jednotlivými regiónmi. Okrem toho môžeme zdôrazniť aj spoločný rozvojový potenciál a zachovať zároveň miestne osobitosti. Na to potrebujeme ale transparentné postupy, ktoré sú decentralizované, ktoré umožňujú decentralizovanosť. Táto decentralizácia sa nezrealizovala plne ešte v niektorých členských štátoch. To znamená, že musíme sa orientovať na výsledky, také musia byť naše prístupy. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom za ich e, príspevky k posilneniu európskej koheznej politiky. Ďakujem pekne. teraz za socialistov na dve minúty pán Kirilov. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel pani Manesku aj panovi Luhanovi pogratulovať k ich skvelej práci. A my súhlasíme že kohezná politika je dôležitá, pokiaľ ide o konkurenčnosť našich regiónov, ak ju chceme dosiahnuť. Ak, ak hovoríme o, o úspechoch tejto politiky, o jej pokračovaní, e, tak e, v žiadnom prípade nechceme, aby do koheznej politiky bolo menej e, peňazí, e, alokovaných v budúcnosti, ako je tomu teraz. Takisto nechceme zvyšovať ani záťaž na e, príjimateľov týchto fondov budúcnosť koheznej politiky závisí od e, našich spoločných rozhodnutí, ale komisia zohráva veľmi dôležitú úlohu e, so svojimi návrhmi a tu, pán Han, e, sa spoliehame na vás, pretože niektoré z týchto návrhov, ako napríklad tie podmienky pre členské štáty, ak chcú dostať financovanie z EÚ, niektoré teda návrhy si podľa mňa ešte vyžadujú ďalšie vyjasnenie. Politika pre regióny si vyžaduje našu podporu a nesmieme umožniť takú situáciu, kde regióny budú doplácať na slabú efektívnosť niektorých národných vlád. A súhlasím, pán komisár, že je dôležité tieto jednotlivé úrovne rozvíjať. Je teda dôležité, aby sme nevy, e, e, nenahradzovali e, kom, e, komplexnosť e, e niečím iným, takže ak hovoríme o koheznej politike, treba e, umožniť, aby regióny participovali, aby mali pocit, že sú zaangažované do toho procesu, aby mali dobré zdroje, primerané zdroje, aby e, sme aj my e, zabezpečili to, že tieto regióny tie zdroje budú dobre využívať. Ďakujem. Ďakujem pekne, Evgeni. Ďalej za skupinu liberálov pani poslankyňa Manner, dve minúty. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Aluksi haluan kiittää Vážený pán predsedajúci, vážený pán Hahn z komisie, chcem sa najskôr poďakovať spravodajcom za vynikajúce dve správy, pretože tieto správy sú základom budúcej koheznej politiky. fungujúca európska kohezná politika je určite dôležitá pre globálnu konkurencieschopnosť. Komisár hovorí, že je to e, dôležitá politika, tak to bude aj v budúcnosti a bez tejto politiky sa nebudeme môcť postaviť ani výzvam stratégie Európy 2020. Musíme zlepšiť e, výskum a inovácie a ak e, to chceme dosiahnuť, tak musíme zohľadňovať koheznú politiku. Musíme mať širšie aspekty. Politika koheznosti neznamená iba solidaritu. Samozrejme, je to, patrí k tomu solidarita, ale už teraz napríklad do koheznej politiky patrí aj e, silné financovanie výskumu, vývoja, inovácií a preto je dôležité a je aj oprávnené, aby sme e, v budúcom finančnom období mali toľko e, financí na koheznú politiku ako doteraz. V piatej správe o koheznej politike sa hovorí o faktoroch a je dôležité, aby sme pracovali, e, orientovali sa na výsledok. Pani Manesku sa sústredí na jednu závažnú otázku koheznej politiky a to, ako môžeme vytvoriť dobrú politiku na všetkých úrovniach máme niektoré zlé výsledky, napríklad v oblasti implementácie, implementačných čísel. Musíme to brať vážne a musíme na to hľadať riešenia. Domnievam sa, že správa Manesku je veľmi dobre vypracovaná aj v týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. Teraz eh, za skupinu zelených vystupí pán poslanec Beset. Nech sa páči. Merci. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa sústrediť na správu pána Luana. Zhodujem sa s pánom Luhanom v jednom bode. Regionálne kohezné politiky majú kľúčovú úlohu v Európe, ak chceme vyvážený hospodársky rozvoj, sociálne harmonický rozvoj a takisto ekologicky efektívny rozvoj tak aby v konečnom dôsledku sme boli na globálnej úrovni konkurencieschopní. E, preto sa chcem poďakovať pánovi Luhanovi za to, že zapracoval niektoré naše pozmenujúce návrhy, ktoré hovorili o tom, že je potrebné vytvoriť udržateľné hospodárstvo, ktoré bude emitovať málo uhlíka a bude rešpektovať biodiverzitu. Napriek tomu nemôžeme e, zahlasovať za toto uznesenie, pretože e, vízia e, koheznej politiky, ktorá sa tu prezentuje, tak akože je to nástroj globálnej konkurencieschopnosti, podľa nás je toto príliš úzke vnímanie, nedostatočné vnímanie. Spravodajca sa opiera e, takmer výlučne o kvantitatívne ukazovatele, napríklad, že infraštruktúra je motorom rastu. To sú tie základné kritéria a podľa nás to, sa to neprispôsobuje dnešnej situácii. Napríklad hovorí o 246 operatívnych e, programov, vo výskume a vývoji, ale nekladie si otázku, aký je obsah týchto programov. Čiže naozaj musíme vedieť, čo je obsahom výskumu. Nestačí iba výskum. Spravodajca takisto neuvádza jasné ciele. Pán Bese, prosím, ukončite svoj príspevok. Prepačte, pán predsedujúci spravodajca tie kľúčové projekty nedefinuje jasne. Myslím si, že by mali byť jasné, aby sme mohli čeliť e, výzvam, ktoré menuje táto správa, čiže ekologická um, ekonomika Green New Deal, ktorý by bol schopný um, pozdvihnúť Európu a jej regióny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Žobro, myslím, tu nie je. Nevidím ho ten mal vystúpiť za skupinu ECR, takže prešli by sme na kolegu Angurakisa za skupinu GUE. Jedna minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tieto správy, venujú sa vlastne jednému a tomu istému v súvislosti s rozvojom EÚ a nemyslím si, že e, môžeme mať e, v EÚ nejakú všeobecnú koheznú politiku, pokiaľ nezohľadníme v nej záujmy našich občanov. EÚ potrebuje vyriešiť dve témy. E, jednak nerovnováha, ktorá tu existuje, ktorá vyplýva z posledného vývoja kapitalizmu a potom sú tu otázky nákladov teda, pardon, výdavko, výdajko, e, výdajov, výdavkov. E, tie sa e, používajú nie pre ľudí, ktorí ich najviac potrebujú, ale pre bankárov, pre tvorenie ďalších nadmerných ziskov a tak ďalej. Dnes teda máme v Európe krízu a tento navrhovaný prístup je prístup nesprávny. Potrebujeme viac solidarity. Nestačí hovoriť iba o konkurencieschopnosti kapitálu. Keď sa pozrieme na budúcu Hm, koheznú politiku. Vlastne eh, hovorí sa tu iba o veľkých firmách, veľkých podnikoch eh, nadnárodných a zabúda sa na záujmy iných spoločenských vrstiev, iných spoločenských tried. Myslím si, že by sme mali zohľadniť eh, otázky ako sú vzdelávanie, školenia, zdravotníctvo a tak ďalej. To je potreba, ktorá je dnes prítomná viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem pekne. Ďakujem mm, pekne aj ja. A za skupinu EFD e pán Kolman. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, kolega Bafton e, bohužiaľ nemôže byť prítomný, takže vystupujem v jeho mene. Ako dobre vieme, popri e, polnospodárskej politike sú regionálne fondy najväčšou časťou rozpočtu EÚ. Celé 10 ročia už britskí občania museli platiť za všelijaké projekty v celej EÚ a väčšina z týchto projektov e, vôbec nie je na prospech daňových poplatníkov e, v Británii. Investigatívni žurnalisti v Spojenom kráľovstve zistili, že regionálne fondy EÚ sa využívajú na posilňovanie e, firiem, ktoré obchodujú s zbraniami vo východnej Európe. Častokrát dostávajú milióny, milióny eur, to sú veľmi bohaté firmy tak či tak, takže potrebujú vôbec takéto dotácie. Čiže e, peniaze sa zle míňajú, sú tam veľké podvody, E, vlastne celé toto financovanie nemá žiaden e, zmysel a ja preto navrhujem, aby sme v rámci Spojeného kráľovstva tieto peniaze vôbec neposkytli, pretože my potrebujeme doma a nepotrebujeme ich dávať e, do Bruselu. Ďakujem pekne a za skupinu, teda za nez, nezačlenených poslancov, pán Segedy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda a vážení kolegovia. Situácia Maďarska je veľmi špecifická. Ak sa pozrieme na regióny, ktoré sledujú istú ekonomickú činnosť, tak vidíme, že vidíme teda, že moja strana podporuje spoluprácu medzi týmito regiónmi a to je vlastne nástroj, ako môžeme odstrániť existujúce prekážky, ktoré existujú medzi Maďarmi. Tieto fondy sú však centralizované a my, my sme chceli, aby boli spravované na regionálnej úrovni, aby boli použiteľné pre regionálne projekty. Mali by sme sa zamerať na regionálnu miestnu úroveň, pretože tak je to oveľa účinnejšie. Ak tieto regióny vytvárajú ekonomickú jednotku, e, tak by bolo naozaj zmysluplnejšie dať právomoci regionálnej a miestnej samozpráve. Malo by sa to všetko zjednodušiť a tie regióny, ktoré zaostávajú, mali by sme im pomôcť. Ale tieto opatrenia patria do právomoci Bruselu. Brusel dostáva čoraz viac právomoci na miesto regiónov. A preto regióny by mali, byť, e, vystup, mali by vystúpiť do popredia, mali by dostať priamu ekonomickú podporu a tak by mohla e, začať nová éra pre Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline. Ďakujem pekne. A teraz od hovorcov skupín prejdeme k e, rečníkom, ktorí budú vystupovať vo svojom vlastnom mene a e, pán Jan Olbrich. Vážené e, dámy, vážení páni, iba málo európskych politík je tak kontroverzných ako regionálna alebo kohezná politika. Mnohí ju vnímajú ako socialistickú politiku par excellence. Niektorí si zasa myslia, že je to kapitalistická politika, niektorí si myslia, že je to spravodlivá politika, iní si myslia, že je nespravodlivá, pretože zvyšuje nerovnosti, konkurenciu a tak ďalej. Čiže táto politika obsahuje rôzne rozpory a táto politika v konečnom dôsledku je vytvorená na to, aby zlepšila súdržnosť v rámci EÚ aby zlepšila sociálnu spravodlivosť a aby takisto poskytovala lepšie šance a lepšiu konkurencieschopnosť. Čiže myslím si, že tu nie sú rozpory a tieto dve správy to dokazujú. Tieto dve správy zdôrazňujú niektoré prvky, ktoré sú dôležité nie iba v dnešnom kontexte, ale aj v kontexte budúcej debaty o tejto politiky. V týchto dvoch správach sa zdôrazňujú najmä partnerstva. Obraciam sa na pána komisára. Prosím, popremýšľajte nad tým, že by ste do rozvojových zmluv zaviedli podmienku alebo požiadavku pre členské štáty, tak aby každý členský štát pred podpisom tejto zmluvy pripravil priority, pravidlá a základné orientácie v spolupráci s e, miestnymi a regionálnymi partnermi a samozprávami. Toto musia štáty urobiť v partnerstve s lokálnou úrovňou tak, aby Európska komisia naozaj mohla e, vložiť e, zodpovednosť do rúk členským štátom za ich politiku. A teraz na dve minúty pán Stavrakis. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia, chcel eh, by som zablahoželať spravodajcom za vynikajúce správy a za otvorenú mysel. A teraz konkrétne k obsahu správy pána Luhena eh, pretože to je naozaj dôležitá otázka pri e, regionálnej e, politike a pri súdržnosti. Z, dôvodu existencie veľmi komplexného systému potrebujeme lepšie riadenie, než máme teraz. Ak sa pozrieme na koheznú politiku a pre všetkým na piatú správu o súdržnosti, je veľmi dôležité vertikálne aj horizontálne, aby sme uznali význam tejto politiky pre rozvoj rôznych iniciatív v tomto sektore. Myslím si, že treba zjednodušiť pravidlá aj pre podporu miestnych a regionálnych orgánov, lepšie zapojiť tieto orgány do politík, e, čo sa týka výdavkov. Tiež je veľmi dôležité, ak sa pozrieme na to, čo plánuje urobiť komisia, aby kohezná politika mala jasný, e, jasný smer, je treba zaručiť, že komisia na tomto bude pracovať a bude sa zameriavať aj na tie najnižšie úrovne riadenia miestnej samozprávy. Dúfam, že toto tiež prispeje k, k zlepšeniu riadenia v EÚ. Ďakujem pekne. A teraz dve minúty pre pani Husmanovu. Ďakujem, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Pred niekoľkými dňami komisia prijala akčný plán pre Dunajskú stratégiu a preto by som e, chcela vnímať správu pána Luhana cez prízmu tejto udalosti, pretože pán Luhan e, spomína opatrenia na úrovni európskej a ja chcem doplniť, že ich potrebujeme aj na regionálnej úrovni. V tejto e, správe sa vytvára rámec, e, v ktorom kohezná politika je veľmi dôležitá pre konkurencieschopnosť Európskej únie. Podľa analýzy Dunajská stratégia pre Dunajský región je už takýmto rámcom niečo podobné ako stratégia pre Baltické more. Všetky opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti, ktoré sa spomínajú v tejto správe, sú veľmi dôležité. Napríklad spravodajca spomína, že by sa malo vytvoriť viac prepojení na iné teritória. Je to veľmi dôležité, to figuruje už aj v stratégii pre Dunajský región a ja som za to, aby tá politika bola hĺbšia, prehlbenejšia, najmä pre tie regióny, ktoré zaostávajú v rozvoji. Myslím si, že správa veľmi dobre porovnáva e, rôzne e, aspekty tejto politiky a myslím si, že táto politika bude veľmi dôležitá v budúcich rokoch. Ďakujem pekne, pani Husmenová. Teraz na má slovo pani Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať e, pani spravodajkyni za good governance. A ďakujem aj za dobrú spoluprácu a gratulujem k tejto vynikajúcej správe. Táto správa je jedna z tých, e, ktorá komisii ukazuje, čo musí urobiť v najbližšom období, najmä v oblasti princípu partnerstva. Správa hovorí o tom, ako to musí fungovať pri zapájaní regionálnej a lokálnej úrovne, ako sa má zapájať občianská spoločnosť do všetkých e, fáz e, implementácie aj hodnotenia štrukturálnych fondov. Je to záväzok členských štátov podielať sa na skutočnom partnerstve partnery musia mať právomoci, musia byť na rovnakej úrovni ako administratíva, musia dostávať finančnú podporu a tréning, tak aby partnery mali naozaj skutočný vplyv na vytváranie programov. Bohužiaľ, komisia doteraz o toto neprejavovala veľký záujem. To platí pre súčasné obdobie, ale aj pre návrhy do budúcnosti. Ja vítam to, čo povedal pán Olbricht teda, že keď e, dôjde k tým rozvojovým a investičným zmluvám, tak to musí byť podmienené partnerstvom, takým, kde tí partnery budú na jednej úrovni, budú rovnocene zapojení do rozvíjania programov, pretože inak čelíme nebezpečenstvu, že sa staneme Európou členských štátov, ale to nie je našim e, cieľom, našim cieľom je rozvoj regiónov, aby sa regióny, partneri aj občianská spoločnosť na všetkom podielali. Ďakujem. Tam viem. A teraz jedna a pol minúty pre pána Joao Ferreiro. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto rozpráva prichádza v najlepšom čase. V čase, keď zažívame dosť veľké problémy ekonomické, kultúrne a tak ďalej. Prehlbujú sa rozdiely medzi členskými štátmi aj v rámci členských štátov. Toto je jasné zlyhanie cieľa súdržnosti. Politika súdržnosti to nie je niečo, čo existuje oddelenie od ostatných politík, ale e, tiež je pod vplyvom ostatných politík e, v rámci makroekonomického rámca nefungovanie verejného sektoru, investície, verejné investície a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré Európska únia kladie na plecia členských štátov a potom nás vedie čoraz ďalej od cieľa politiky súdržnosti a prehlbuje problémy. Politika súdržnosti zatiaľ nedosiahla svoj cieľ a E, zatiaľ členské štáty prežívajú veľmi rozličné um, skúsenosti. Mali by sme sa zamerať na nominálnu konvergenciu, ale aj na skutočnú konvergenciu. A toto sú ciele, alebo respektíve toto sú chyby, ktoré by sme mali napraviť. Musíme posilniť súdržnosť a pozmeniť makroekonomické politiky. Treba podporovať produkciu, rozvoj, kapacitu výroby a tak ďalej. Treba využiť vlastný potenciál, využívanie vlastných zdrojov, vytváranie pracovných miest, e, posilňovanie práv, e, podporovať verejné služby, tak aby sme mali ekonomickú, sociálnu aj teritoriálnu koheznosť. A ďakujem a teraz pán kolega Skota. Ďakujem pekne, pán predseda vážení kolegovia. Je pre mňa čest, že môžem poblahoželať pani Manesku. Dobré riadenie v regionálnej politike je naozaj kľúčové a to z rôznych eh, uhlov pohľadu, pretože eh, predpokladá zodpovednosť na miestnej a regionálnej úrovni. Eh, ich participácia je nesmierne dôležitá a musíme nájsť e, ten e, správny e, spôsob, ako presadzovať komunitárne programy na regionálnej úrovni. Treba podporovať dialog medzi jednotlivými hráčmi, regionálna spolupráca musí byť transparentná a musí zabezpečiť E, zainteresovanosť všetkých strán a tiež vhodnú odbornú prípravu pre týchto e, predstaviteľov vďaka napríklad programom ako Erasmus, tak e, aby títo zastupcovia boli dobre pripravení na presadzovanie našich cieľov na to treba aj náležite využívať kohezné fondy. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty pán Cela. Celer, pardon. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ľutujem, že opätovne dôležitá debata o koheznej politiky, politike bola daná na koniec programu rokovania a to nezodpoveda dôležitosti tejto politiky. Ďakujem spravodajcom za tieto správy, pretože zdôrazňujú, v ktorej oblasti EÚ bola skutočne úspešná, a to v oblasti koheznej politiky. Je jasné, že musíme pokračovať v tejto politike a to na viacerých úrovniach v rámci multi-level governance. E, projekt projekty koheznej politiky e, sú niečím, čo je viditeľné bezprostredne pre európskych občanov. Ide o podporu inovácií, výskumu, infraštruktúry, zamestnanosti, konkurencieschopnosti regiónov a tak ďalej. V súčasnej diskusii o budúcnosti EÚ by sme nemali diskutovať iba o financiách a mene, ale aj o tom, čo potrebuje Európska únia, aby zabezpečila vnútornú súdržnosť aby nie, sa neprehlbovala sociálna priepas medzi krajinami a regiónmi. Prichádzajú na svetový trh noví hráči a preto my potrebujeme viac spoločenstva, viac únie a práve v tomto môže prispieť kohezná politika. Ale na to potrebujeme sa viac sústrediť na tie projekty a tie politiky, ktoré pomáhajú EÚ ísť dopredu, ktoré umožňujú silným štátom ostať e, silnými a umožňujú slabým štátom dobehnúť zaostávania. Musíme prehlbiť do, doterajšie ciele koheznej politiky, ale musíme sa orientovať aj na e, silnejšiu podmienenosť a na energetiku, a dopravu, e, rozvoj, inovácie, výskum a námestskú politiku. V piatej správe sa popisujú veľmi nutné e, veci, napríklad fondy dať do spoločného strategického rámca, e, ktorý potom bude fungovať medzi komisiou, regionálnymi zástupcami a členskými štátmi. A k tomu patrí aj to, aby orgány miestnej a regionálnej správy boli čo najskôr do tohto procesu zapojené. a toto povedie k skutočnej multi-level governance. Pán predsedajúci, ešte chcem reagovať na pána Kolmena, ktorý bohužiaľ už odišiel. Chcem poukázať na to, že Európska únia je dobrovoľná únia štátov. Ak štáty chcú vystúpiť, tak majú na to právo. Domnievam sa, že e, občania občianky Škótska, Walesu, Severného Írska, Anglicka to nechcú. Ďakujem. Gallagher. Ďakujem pekne. Nevidím pána Gallaghera a preto odovzdávame slovo váženej kolegyni pani Maconi na dve minúty. Vážený pán predseda, kolegovia, zástupcovia komisie, Revízia parametrov e, stratégie 2020 e, musí byť veľmi inteligentná. Musíme sa snažiť e, čeliť výzvam globalizácie a môžeme to dosiahnuť iba, ak budeme mať vhodnú štruktúru v EÚ. Musíme dosiahnuť skutočnú územnú, hospodárskú a sociálnu súdržnosť Európskej únie. Mo- no, Dobre, takže budem hovoriť trošku pomalšie, hovorí rečníčka. E, musíme sa zameriať na globalizáciu z troch strán. Je nevyhnutné, aby sme čelili e, hospodárskej kríze, ale tiež sa snažiť o presadenie koheznej politiky, aby sme dosia- dosiahli e, naše ciele spravodajcovia ukázali, že e, konkurencieschopnosť a e, koheznosť idú ruka v ruke a konkurencieschopnosť môžeme naozaj dosiahnuť iba vtedy, ak odstránime ekonomické aj teritoriálne rozdiely medzi regiónmi. A ďakujem e, spravodajcovi, že zobral do úvahy jeden z mojich návrhov čo sa týka daňových e, úľav alebo stimulov e, pre obdobie 5 rokov, to bolo prijaté v roku 2006 týmto parlamentom a myslím si, že by to malo pokračovať, pretože to môže pre, pomôcť prekonať isté prekážky a rozdiely, ale tiež potrebujeme lepší monitoring a dozor a tiež zaviesť lepšiu metodológiu a nápravné opatrenia, tak budeme môcť hodnotiť lepšie efektívnosť tejto politiky a zlepšiť konkurencieschopnosť. Musíme sa tiež zameriať na horizontálne a vertikálne partnerstva medzi miestnymi orgánmi a na spolufinancovanie, ktoré sú základné princípy pre úspech. Musíme zjednodušiť pravidlá a postupy a financovanie. Potrebujeme integrovaný prístup k fondom a riadeniu zdrojov a, a prechodné programy pre prechodné obdobia. Musíme zapojiť menej zvýhodnené oblasti a posilniť, podporiť rozvoj v týchto oblastiach, aby sme e, zotreli rozdiely. Musíme sa zamerať na inováciu a infraštruktúru. Toto sú, myslím, najdôležitejšie dve veci. Táto správa je dôležitá, pretože zdôrazňuje význam týchto politík a stratégie a musíme mať stratégie na to, aby sme dosiahli naše ciele. Ďakujem pekne. Chcel by som vám povedať, eh, že ja zodpovedám za otázky eh, prekladov a tlmočenia v parlamente. Budem žiadať, aby eh, ste mali každý takú, takéto svetielko, ako mám ja, čo znamená, že vlastne tlmočníci nemôžu z vás tlmočiť. Naozaj by bolo dobré, keby sme mali takéto svetielko a keby každý rečník videl, že tlmočníci jedného, jednoducho z ich e, prejavu nestihajú tlmočiť. Takže e, poviem to, navrhnem to, pretože naozaj je zbytočné, ak to bude tu mať e, predseda, ale rečník to nebude mať, pretože toto by bolo dobré, keby to mal ten rečník. A teraz na Dva, dve minúty pán Tejče, Tečeira. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem e, poblahoželať obom spravodajcom e, k práci, ktorú odviedli na týchto správach. E, je to veľmi dobrý príspevok k rozprave o novej koheznej politike pre roky 2014 až 2020 otázka územnej sociálnej hospodárskej súdržnosti je nevyhnutná pre podporu konkurencieschopnosti EÚ. A toto môžeme dosiahnuť, ak si budeme vedomí, že len posilňovaním regionálnej dimenzie môžeme mať súdržnosť v rámci EÚ a aj e, smerom k vonkajšiemu svetu. Chcem zúrazniť zo pár vecí. Poprvé, decentralizácia regionálne úrady a miestne orgány by sa mali viac zapojiť do tohto procesu a aplikovať koheznú politiku. E, a e, nadnárodné orgány, alebo teda národné orgány by mali vyzývať tieto orgány, aby im v tomto pomáhali. A nakoniec treba posilniť úlohu regionálnych orgánov pre dohľad a riadenie programov. Iba takto zapojením orgánov do týchto procesov môžeme posilniť aj princíp subsidiarity. Ďalšia dôležitá vec je snažiť sa bojovať proti ekonomickej kríze, ale eh, aby to vlastne dobre využívanie fondov nebolo vlastne len teraz počas krízy, ale aj v budúcnosti. Potrebujeme sa viac priblížiť občanom a nie len to, ale snažiť sa aj o to, aby sme sa vyhli komplikovaným e, systémom, v ktorých sa nebudú občania zúčastňovať. Len tak dosiahneme skutočnú teritoriálnu súdržnosť a takto môžu zmiznúť rozdiely v EÚ. Dosiahneme menšie rozdiely medzi chudobnejšími a bohatšími regiónmi. Toto si vyžaduje väčšiu zodpovednosť a túto zodpovednosť musíme zdieľať všetci. Takto dosiahneme e, vyššiu konkurencieschopnosť v Európe. Ďakujem a teraz na dve minúty pán Winkler. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, aj ja sa chcem poďakovať obom spravodajcom za vydarenú prácu. Chcem sa poďakovať najmä za to, čo pán Luhan hovoril o budúcnosti koheznej politiky po roku 2014. To veľmi vítam. Aj keď ten záver piatej správy už predkladá prvé myšlienky komisie, ale príspevok pána Luhana je predsa len dôležitý pre parlament, ako pre pozíciu parlamentu voči komisii. Myslím si, že je zmysluplné, aby kohezná politika v budúcnosti bola v súlade s cieľmi stratégie 2020, ale napriek tomu regióny si musia vytvárať aj vlastné ciele, vlastné ťažiská politiky, pretože nie všetky regióny sú rovnaké ani v rámci e, jedného členského štátu. Dve, tri priority e, by mali byť maximum, jedna z toho povinná, pretože regióny potrebujú aj vzduch, aby mohli dýchať, aby mohli investovať do svojej infraštruktúry, do vlastných hlav, do priorit a tak ďalej. Napríklad demografický vývoj by potom nemohol byť zohľadnený e, v nejakom regióne regióny by si mali regionálnu politiku prispôsobiť. O tom vždy hovorí e, komisia a preto si myslím, že ako parlament od začiatku musíme zdôrazňovať, že regióny nesmú mať oslabenú pozíciu voči členským štátom. Princíp partnerstva sa musí posilňovať. Regióny majú vždy od členského štátu k členskému štátu odlišné postavenie a my im musíme pripisovať veľkú dôležitosť. Musíme zosúľadiť inovácie aj rozvojové partnerstva v budúcnosti. Chcem ešte povedať niečo o cieli 3. Súhlasím so spravodajcom, keď hovorí o ťažkostiach v pohraničných oblastiach EÚ. Na to sa musíme v budúcnosti sústrediť viac. Podľa mňa cieľ 3 je teraz zanedbávaný v diskusii o budúcnosti koheznej politiky. Tie e, regióny, ktoré sa nachádzali kedysi na vonkajšej hranici EÚ, u mňa je to Sasko, tak tam je to ešte zanedbané. Ďakujem. Ďakujem ďalej poslankyňa Matera. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Súd auditorov v správe 2006-2008 napísal uh, o koheznej politike veľmi zaujímavé a, a problematické informácie. Uh, tie informácie sú naozaj uh, veľmi problematické. Je tam vysoká miera chybovosti, či už roku 2006, roku 2008 je to dokonca 11%, čiže tá miera, miera chybovosti je naozaj veľmi, veľmi vysoká, nie je to vôbec v poriadku a komisia bude musieť eh, zvýšiť, zintenzívniť kontrolu, či už na miestnej alebo na regionálnej úrovni. Tá kontrola sa musí zlepšiť, musíme viac kontrolovať verejný sektor, viac kontrolovať súkromný sektor, eh, viac eh, školiť, pokiaľ ide o aplikáciu vládnej politiky na viacerých úrovniach. Pokiaľ ide o tú implementáciu na viacerých úrovniach, treba ju na to, aby sme mohli túto regionálnu politiku uplatňovať E, dobre na e, dobrej úrovni. E, takže to financovanie je veľká priorita. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, tá bola prijatá, treba teraz podporovať spoluprácu v zahraničných oblastiach. V mnohých oblastiach je vysoká miera potenciálu a ten by mohol byť využitý, ak sa posilní spolupráca medzi týmito susednými regiónmi, možno aj v iných krajinách. Takže treba sa sústrediť na to, ako to posilniť, ako to spraviť, či už je to cestovný ruch, či už je to e, životné prostredie a tak ďalej. E, ďakujem teda e, ešte e, raz. E, Ďakujem pekne aj vám. E, vy ste pre tlmočníkov hovorili veľmi dobre, nebolo to veľmi rýchle, môžem vás iba pochváliť, tie tlmočníci to mohli e, stíhať, hovorí pán predseda, pretože nie vždy je to tak. Takže ďakujem vám za to aj za tlmočníkov. A na záver pán poslanec Kozlovský. panie przewodniczący panie komisarzu! ďakujem pán predsedajúci pán komisár na začiatku chcem zdôrazniť že správy sú veľmi dôležité chcem zablahoželať najmä pánovi luhanovi k vynikajúcej práci myslím si že kohézna politika by mala byť Kľúčovou politikou EÚ a význam tejto politiky by mal rásť v budúcich rokoch. Ako horizontálna politika by táto politika mala určiť ciele sektorových politik a prispieť k rastu európskych regiónov a takisto posilniť postavenie EÚ na globálnych trhoch. Tento systém by mal byť pružný, moderný a flexibilný. A pokiaľ ide o multi-level governance, to určite prispie aj ku koordinácii štrukturálnych fondov. Počas e, dvoch e, parlamentných e, mandátov som riadil región s 200 tisíc obyvateľmi a bol som zodpovedný za nástroje koheznosti za ich implementáciu jednak v modeli centralizovanom, ale aj v decentralizovanom modeli. Boli to operatívne programy na roky 2007-2013 a môžem povedať z istotou, že decentralizovaný model je oveľa lepší, oveľa lepšie využíva e, regionálne osobitosti a plní pozitívne ciele, čiže myslím si, že ciele by mali byť určené na európskej úrovni, ale spôsob, ako ich e, docieliť, by mal byť v súlade s princípom e, subsidiarity stanovený na regionálnej a lokálnej úrovni. Takisto je nutné, nutné prepojiť e, výdavky s cieľmi, ktoré sa majú e, vytvo- splniť vytvorenie sociálnej súdržnosti a zamestnanosti. Ďakujem pekne. Teraz teda prechádzame do e, ďalšej fázy Catch the Eye. Viete, že okamžite mám vypnem mikrofón v rámci Catch the Eye, keď minúta prejde. Najprv vystúpi pani Bačesko, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, aj ja sa chcem poďakovať pánovi kolegovi Luhanovi za prácu na tejto správe. Táto správa je veľmi významná aj pre Rumunsko. Myslím si, že stratégia pre rok 2020 musí byť zároveň plánom udržateľného rozvoja. Na to potrebujeme výraznejšiu prítomnosť EÚ e smerom navonok a intenzívnejšiu prácu vnútri Európskej únie. Veľmi dôležitá je schopnosť regiónov na globálnej úrovni. Pridelovanie finančných prostriedkov pre investičné e, projekty bude veľmi dôležité pre Rumunsko E, Rumunsko bude v budúcnosti mať e, po roku 2013 viac e, prostriedkov finančných a má ich viac už aj teraz. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Alves. Ďakujem pekne. Vieme, že kozná politika je dôležitá, že prispieva k rozvoju, k hospodárskému rastu, k prosperite našich regiónov. Ale rovnováha medzi regiónmi je dôležitá, ak má vnútorný trh dobre fungovať, takisto aj únia. Kozná politika je dôležitá, ak chceme splniť naše ciele 2020. Vieme, že kozná politika vytvára pracovné miesta, e, možnosti vzdelávania, dopravné siete a tak ďalej. A keď to všetko vieme, tak je neakceptovateľné, že komisia využíva tieto úspechy regiónov a snaží sa im hroziť, respektíve tým členským štátom, ktoré e, nejaké ekonomické parametre nesplňajú. A to e, skôr e, tým, že regióny za to nemôžu. Regionám to nikto, regionám to nikto nepovedal a netreba ich týmto spôsobom poškodzovať, pokiaľ ide o fondy. Takže, pán komisár, prosím, zareagujte na to. Predsedajúci, ďakujem pekne. Ďalej pán Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību. Ďakujem, pán eh, predsedajúci. Chcem vás upozorniť na to, aké, aká dôležitá je kohézia a sociálne veci Ťažko sa môžem ho- rozprávať so svojimi voličmi a vysvetľovať im, ako e, rozhodujeme, keď oni pocitujú, že po vstupe do EÚ sa ich život e, zhoršil. Hovorím o Lotyšsku. 34 percent lotyšského obyvateľstva žije na hranici chudoby. Minimálne mm, Minimálne dôchodky sú 64 lacov a 12 dôchodcov má to, tieto minimálne dôchodky. Ja nevidím, že by tu na sociálne veci hrali nejakú významnú úlohu. Ide tu iba o liberalizáciu trhov a konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej pán Jach. Herr Präsident, ich möchte Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem eh, predniesť následovné pripomienky. EÚ má zmysel pre občanov iba vtedy, keď sa pokúša eh, vyrovnať eh, a zmenšiť nerovnosti a rozdiely. Pre túto politiku je rozhodujúcejšie mať nástroje na realizáciu a po tretie, ten, kto toto kritizuje, mal by navrhnúť nejakú alternatívu. Keď nemá alternatívu, tak by mal radšej mlčať. Štvrtá vec, ja pochádzam z bývalého východného Nemecka. Nemecko e, Nemecku pomohla táto kohezná politika. Sme na ceste, hoci ešte nie v cieli a preto potrebujeme aj na obdobie po roku 2013 podporu, aby sme mohli ostať na tejto začatej ceste. Ďakujem pekne. Pán Šonkili ďalej. Ďakujem. Chcem povedať, že jeden známy írsky politik povedal svoje času, že všetká politika je miestna, je lokálna a to platí aj pre EÚ. Každý rozvoj je regionálny rozvoj. A najmä úspech mojej krajiny v rámci koheznej politiky chcem spomenúť. Odkedy sme teda vstúpili do EÚ, je to dobrý príklad eh, my sme e, v roku 73 mali iba polovicu e, HDP EÚ, ale dnes máme 1,5 e, krát väčšie HDP ako priemer EÚ. Samozrejme sú aj finančné problémy, to neopieram. Do budúcna dôležité bude zjednodušiť postupy, zdôrazňovať hlavne výsledky, pridanú hodnotu a snažiť sa znižiť administratívnu zaťaž a reguláciu formuláre sa dajú vyplňovať, e, neviem koľka tých kopiach, ale pokiaľ to nemá zmysel, tak to netreba robiť. E, takže teším sa, že regionálny, regionálna politika sa bude rozvíjať týmto zmyslom. Ďakujem pekne a posledný vystúpi pán poslanec Mikulášik. Gracias, señor presidente

za komisiu. Nech sa páči. Äh, Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem za veľmi angažovanú rozprávu a chcem využiť túto äh, príležitosť äh, povedať ešte niečo o finančnej kontrole. Je to dôležitá téma, vždy to zdôrazňujem v rôznych kontextoch. Musíme sa zaoberať tým, ako zjednodušiť veci, najmä preto, že sa musíme snažiť e, o to, aby malé a stredné podniky dostali možnosť e, čerpať európske fondy, prípadne v budúcnosti ešte viac, dať im e, tzv. revolving funds a takisto musíme znížiť objem byrokracie. Chcem ale poukázať na to, že veľká časť byrokracie e, vzniká dodatočne na národnej úrovni, čiže to, čo vznikne vo forme e, byrokracie, keď sa realizuje nejaký projekt, nepochádza e, nevyhnutne z Bruselu, vytvára to aj národná úroveň a na tomto musíme pracovať spoločne. Pani Manesku, Musíme sa snažiť o to, aby sme vytvárali štandardy, ale samozrejme nemôžeme vytlačiť z procesu národné e, zákony, národnú legislatívu. Ale inak s vami súhlasím. Pokiaľ ide o tému kondicionalita, e, na takúto diskusiu dnes nemáme dostatok času, ale ide tu o to, aby je každá krajina a každý región, ktorý to potrebuje, identifikoval dôvody, ktoré vedú e, k meškaniam pri implementácii projektov. Väčšinou tie dôvody nie sú finančné, ale sú to rôzne iné deficity a tieto dôvody um, alebo príčiny meškaní musíme už vopred odstraňovať. Toto je základná myšlienka kondicionality. No a ďakujem aj tým rečníkom, ktorí v rozprave poukázali na rozvojovú a partnerskú zmluvu. Tak ako povedal pán Olbricht, existuje možnosť, že budeme nástojiť na tom, aby sa do procesu viac zapájala regionálna a národná úroveň. Prosím, nezabúdajme na to, že členské štáty musia akceptovať spôsob, akým sa implementuje. A tu sa opieram a budem sa opierať o podporu Európskeho parlamentu, pretože okrem výboru regiónov aj parlament je pre komisiu veľmi dôležitý a členské štáty takisto pracujú s fondami. Musia ukázať, že pre členské štáty toto je naozaj e, pridaná hodnota, keď sa viac ľudí zaoberá s plánovaním programov. Pretože, pretože potom sa pod, viac ľudí s tým môže aj identifikovať. Ďakujem aj za to, čo povedala skupina zelených, ktorá hovorila o téme rastu. Ja som za to, aby rast bol kvalitatívny aj kvantitatívny. Potrebujeme oboje. Keď hovoríme o výskume, to patrí skôr do kategórie kvalitatívneho hospodárskeho rastu, keď hovoríme napríklad o obnoviteľných energiách, o podieli obnoviteľných energií a o energetickej efektívnosti tak potom je na to napojená, napojený výskum, ako môžeme skladovať napríklad elektrickú energiu, aby sme ju mohli využiť vtedy, keď ju potrebujeme. Ako môžeme v tejto oblasti ešte efektívnejšie pracovať, ako môžeme efektívnejšie produkovať energiu. Vo všeobecnosti platí, že ciele môžeme dosiahnuť iba vtedy, keď budeme mať regionálnu politiku, ktorá bude mať dosah na všetky regióny Európy. Aj to tu bolo dnes spomenuté. Ak chceme implementovať stratégiu 2020, podarí sa nám to iba vtedy, ak táto politika sa dostane do všetkých regiónov, ak bude implementovaná vzhľadom na tie osobitosti, ktoré existujú v tých eh, regiónoch. Ďakujem ešte raz obom spravodajcom za ich prácu. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz na ukončenie rozpravy odovzdáme slovo obom spravodajcom. Najprv pán Luha na dve minúty. Ďakujem, pán komisár, ďakujem, pán predsedajúci Chcem sa najskôr poďakovať všetkým kolegom, kolegyňam, ktorí prispeli k vzniku tejto správy o budúcnosti koheznej politiky. Ďakujem aj kolegom, ktorí prispeli e, svojimi pozmenujúcemi návrhmi a ďakujem za to, že sme sa dopracovali ku konsenzu. Ďakujem aj za vyslovenia vďaky a ocenenia. A chcem zdôrazniť jednu vec, čo povedal pán komisár. Politika koheznosti je politika investícií do regiónov a ľudí. Musí to tak byť. Musí sa orientovať na zlepšenie e, životných pomerov vo všetkých regiónoch. S tým súhlasím. Ďakujem za to, že nás podporujete. A takisto súhlasíme s tým, že investície musia plynúť najmä do infraštruktúry a takisto, že musíme odstrániť tie rozdiely, ktoré existujú dnes v rámci EÚ. Pokiaľ ide o pána Beseta, keby si prečítal správu, tak by videl, že táto e, správa ráta aj s hospodárskym rastom, ktorý zohľadňuje ekológiu a že v mojom správe, mojej správe sa hovorí aj o ekologickom hospodárstve. Dúfam a som presvedčený o tom, že e, správa dostane väčšinu, väčšinovú podporu a dúfam, že budúcnosť koheznej politiky je na dobrej ceste. Ďakujem pekne, pán Luhán a ukončíme rozpravu vystúpením spravodajkyne pani Manesku, ktorá má tiež dve minúty. Ďakujem. Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať kolegom a kolegyňam za cenné príspevky ktoré e, prispeli ku konečnej forme správy. Ďakujem za všetky zlepšujúce návrhy, takisto ďakujem za príspevky v tejto rozprave. Hlasovaním vo výbore REGI prišla podpora e, pre túto správu. Boli podporené opatrenia, ktoré navrhujeme v tejto správe a teším sa aj z toho, že dnes večer takto živo diskutujeme. Pracovný dokument bol vypracovaný po tom, čo sme sa poradili s komisiou, s výborom regi a takisto aj so zástupcami regiónov. Chcem sa poďakovať všetkým za príspevky a ako som už povedala na začiatku rozpravy, som presvedčená, že Európska komisia bude otvorená a bude aj odhodlaná tie riešenia, ktoré sme vo výbore REGI sformulovali, i presadiť. Nebude to iba nejaký zámer, ale stane sa to skutočnosťou, dúfam. V nasledujúcich mesiacoch Európska únia vytvorí obraz budúcej kohéznej politiky v zmysle stratégie EÚ 2020. Želáme si, aby existovalo dobré riadenie na viacerých e, úrovniach, teda aby e, vzniklo multi-level governance, aby sme sa dopracovali k udržateľnému rozvoju a k sociálnemu pokroku. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Manesku. Takto sme ukončili túto dôležitú rozprávu a hlasovanie o uznesení sa bude konať zajtra o 12. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu a to je správa pána Filipa Žuvina o vplyve reklamy na správanie sa spotrebiteľov. Viete, že postup v tejto rozprave je taký, že po výstupu